rámca 2014-2020 pani Múdy a my prejdeme k hlasovaniu. Hlasujeme o kompromise číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatí, pozmenujúci návrh osmička odpada, jedenástka za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmenujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 10, iba o druhej časti. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci 12, e, návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 14 za, proti, zdržali sa, e, nie je to jasné, 14 overíme si hlasovanie elektronicky, 14 otváram hlasovanie. Hlasovali ste? Ešte raz, ešte raz otvoríme hlasovanie. La máquina está. Se abre la votación. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Teraz budeme hlasovať E, pozmeňujúci návrh 11, ktorý sme preskočili, takže hlasujeme o 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa. Overíme si kompromis 2 elektronicky, otváram hlasovanie. Odhlasované. Aprobada. Prijaté. 23 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Pozmenujúci návrh 24. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 25 za proti, zdržali sa prijatí, 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 28 za, s ústnym pozmenujúcim návrhom, ktorý je v texte za, proti, zdržali sa prijatí, 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 31 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 32 za, proti, zdržali sa, prijatí, 33 za, pro, proti, zdržali sa, zamietnutí, 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz záverečné hlasovanie o takto pozmenenom návrhu. Elektronicky otváram hlasovanie. Schválené 18 hlasov za 4 proti. Gratulujem. Vale. Y ahora teraz o 10.30 máme 5 minút. O 10.30 začne zasadnutie spoločného e, výboru s výborom pre zamestnanosť, aby sme riešili otázky spojené so situáciou a s podmienkami na e, pracovnom trhu, ktoré sú priaznivé pre e, zosúladenie pracovného a